zničila Európska únia. Toto je za to tá cena. Predošlé stanovisko bolo stanovisko k včerajšku v parlamente. To bolo to pravidlo, na základe ktorého predrečníčka hovorila. To nebola faktická poznámka a preto vaša faktická poznámka sem nepatrila. A ideme hlasovať. Budeme teda znovu hlasovať o správe pani Valeanu investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskeho spoločenstva. Máme tu blok pozmeňujúcich návrhov, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 4, pozmenujúci návrh v dvoch častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa, prijaté číslo 30, pardon, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 30, menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté 327 za, Číslo 41, dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 59, kto je za, proti, Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 77, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 74, kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Číslo 78, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 79, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to elektronicky číslo 79. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 591 hlasovalo, 257 za, 331 proti, zamietnuté. Číslo 53, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 v dvoch častiach. Druhá časť menovito. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Druhá časť elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 255 za, 348 proti, zamietnuté. Číslo 54 kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 80, to je za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 8, 75, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 76 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Peťka, tá vypadáva. Takže budeme hlasovať o celom návrhu, z nepozmenujúcich návrhov proti. Zdržali sa. Je to prijaté. finálne hlasovanie návrhu legis- legislatívneho hlasovania. Elektronicky otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. A je to prijaté. 551 za, 24, 24 proti a gratulujeme spravodajkyni. Nech sa páči, máte slovo. Wait a second. Momentík. Non funziona la mia macchina. La, la macchina non... Nefunguje mi moje hlasovacie zariadenie. Prosím technikov, aby sa o to postarali. OK. OK, who has a machina problem? Raise your hands. Dobre, kto má problém s hlasovacím zariadením, poprosím, aby ste zvihli ruku. 1, 2, aha, tam vidím vzadu konca 3. Aha, takže dobré. Poprosím techniku, aby to opravili. Podľa programu budeme teraz hlasovať o šiestich návrhoch uznesenia o situácii na Ukrajine. Upozorňujem, že návrh uznesenia e, 115 z 2010 bol stiahnuté. Úvodný text odseku 4. Tu máme ústny pozmenujúci návrh. Pán Preda, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som predložil následujúci návrh. Pokiaľ ide o ratifikáciu návrhu Rady Európy, pokiaľ ide o Európsku chartu na ochranu národnostných menšín a vyvinúť väčšie úsilie na podporu národnostných menšín, aby sa rešpektovalo právo na výchovu týchto národnostných menšín. Je to veľmi jednoduché hlasovanie, je to na podporu národnostných menšín a vychádza z rešpektovania ľudských práv, vrátanie národnostných menšín. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Je niekto proti tomuto ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Nie je tomu tak, takže budeme o ňom hlasovať. Kto je za? proti, zdržali sa. Pôvodný text je prijatý s týmto ústnym pozmenujúcim návrhom po odseku 4 a teraz po odseku 8 číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz bod 14. Pán Gáler má ústny pozmenujúci návrh. K druhej časti. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka toho ústneho pozmenujúceho návrhu, ak sa teda schváli, tak nemusíme hlasovať po častiach. To znamená, vyzýva komisiu, aby e, viac prepojila tie indikatívne programy 2011-2013 do asociačnou agendou v pôvodnom texte. Je to napísané práve naopak, takže to nie je z vecného hľadiska správne. V poriadku, ak nie je opozícia proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, tak nebudeme e, hlasovať oddelenie, ale o celom oceku. Dobre, takže hlasujeme o oceku 14, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pán Galer má ďalší ústny pozmeňujúci návrh 15, nech sa páči. Ďakujem pekne, to je také vecné poopravenie, tak ako je teraz naformulované, je to správne uvedené. V tom pôvodnom texte to, čo sa na čo vzťahovalo, to nebolo správne uvedené, takže máte tam ten text. Je niekto proti tomuto ústnemu návrhu? Nie, tak budeme hlasovať. Hlasujeme o 15 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Jednotka, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Ehm, finálne hlasovanie o uznesení, kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. A teraz podľa programu budeme hlasovať o šiestich návrhoch uznesenia, pokiaľ ide o 13. zasadnutie e, Rady OSN. Pán Salafranka požiadal o slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Včera počas rozpravy o návrhu uznesenia, o ktorom budeme teraz hlasovať, sme s poľutovaním skonštatovali, že na Kube zosnul pán Zapata Majo 43-ročný kubanský murár, ktorý e, zosnul po hladovke a po dlhoročnom arbitrérnom a krutom väzení na Kube. Komisárka Georgieva energicky odsúdila tento fakt a teda tieto udalosti a ja žiadam pán predsedajúci, aby Európsky parlament zaslal vyjadrenie úprimnej sústrasti e, rodinným príslušníkom pána Sapatu a žiadam tiež, aby kubánske orgány upozornili, e, že naše maximálne pohoršenie a aby sme ich vyzvali, aby rešpektovali ľudské práva na Kube. Napríklad ďalšie udalosti pána Lisarda Sancheza, jeho vražda, ktorá bola vlastne istým spôsobom utajovaná. A vyzývam všetkých tých, ktorí chcú zmeniť spoločné stanovisko rady, ale e, tí, ktorí chcú zlepšiť vzťahy e, s týmto ostrovom, tak aby o tom uvažovali, pretože, ako vidíte, ľudské práva na Kube sú neustále porušované. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi Salafránkovi, hovorí pán predsedajúci. Je jasné, že e, vyjadríme našu sústrasť Návrh uznesenia GUE, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz ideme k rezolúcii viacerých politických skupín. Prvý pozmeňujúci návrh to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pán Brok, nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, pán predsedajúci, e, ústna pozmeňujúca poznámka k odseku 10, aby tu bolo oddelené hlasovanie menovite. Ide o oblasť, kde sa hovorí, že prijatie tohto konceptu a teda protokolu o stanoviskách e, ku xenofóbii, všetkým formám e, diskriminácie, že to je vecne nesprávne, treba to rozdeliť, hlasovať oddelené, pretože nie je podľa mňa pochopiteľné, aby sme to tu zmiešavali a nenaznačili celkom jasne, že aj diskriminácia náboženských menšín má rovnako vysokú hodnotu ako ďalšie formy, iné formy diskriminácie a znižovanie významu boja proti tejto diskriminácii nie je akceptovateľné a preto by sme mali mať šancu hlasovať o tom oddelenie. Uh, eh, Ďakujem. Milí kolegovia, pán, Brok urobil návrh e, oddeleného hlasovania, ale táto žiadosť prišla po dátume, po termíne, takže bude potrebné, aby sme najprv hlasovali vôbec o tom, či súhlasíme, aby táto žiadosť oddelené hlasovanie, aby sa mohlo takto hlasovať. Kto je za to, aby sa hlasovalo oddelenie? Teda nehlasujeme o texte, ale o tom, že budeme hlasovať oddelenie, kto je proti. Zdržali sa. Dobre, radšej si to overíme elektronicky, opakujem, takže nehlasujeme o texte, o pozmenujúcom návrhu, ale hlasujeme o tom, či budeme hlasovať oddelenie alebo nie. Je to jasné? Elektronicky to overujeme. Otváram hlasovanie. Zamieta sa e, niekoľkými hlasmi, takže nebude takéto oddelené hlasovanie k danému odseku. Dobre, a teraz ideme hlasovať o odseku 17, to je za, proti, držali sa, prijaté. Elektronicky si to overíme. Odsek 17. Otváram hlasovanie. Je to prijaté 316 za, 255 proti. Číslo 5, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Odsek 19, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 20. To je za. Pán Brok, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj v tomto prípade by som chcel požiadavať o oddelené hlasovanie, teda hlasovanie po častiach. Martin, daj mi prosím ťa šancu povedať, čo chcem. A síce, vyčiarkne sa tam niekoľko slov v poslednej vete a síce ide o to, že tam ide tam sa doplní v stanovisku Európskej únie, to znamená, že celý text bol, že viesť dialógy s obdobými stranami a, a rieši to v rámci multilaterálnych fór, aby sa vyčiarklo vlastne do stanovisk EÚ. Poprosím vás o hlasovanie po častiach. Milí kolegovia, budeme aplikovať rovnaký postup ako pred chvíľou. Najprv budeme hlasovať o tom, či e, chcete, aby sme hlasovali oddelenie. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Takže nebudeme hlasovať oddelenie. Pred... Vy ste sa asi nepoučili. Chcete to ešte preverovať? Overíme si to elektronicky. Teda, či chceme alebo nie oddelené hlasovanie o odseku 20. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 261 za, 331 proti, zamietnuté. Teraz hlasujeme o odseku 27. Pardon, 20, kto je za, proti zdržali sa prijaté. Odsek 27, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Hlasujeme o celom návrhu uznesenia, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz eh, podľa programu budeme hlasovať o návrhu uznesenia komisie FAM eh, o akčnej platforme OSN pre rodovú rovnosť Peking 15 odsek 6 kto je za proti zdržali sa prijaté odsek 8 kto je za proti zdržali sa, prijaté. Odsek 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 2 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa pri zamietnuté. Číslo 3, kto je v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si to elektronicky. K prvej časti pozmeňujúceho návrhu 3 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 320 za, 246 proti, prijaté. Druhá časť trojky, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť čísla 3, kto je za? Poprosím vás, vyhnite ruky proti. Radšej, no, je to asi priateľ, ale radšej si to overíme elektronicky. Takže druhá časť čísla 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 430 za, 149 proti, prijaté. Odsek 10, menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 469 za, 85 proti, prijaté. Číslo 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. Úvodné ustanovenie E, kto je za? Ospravdlňujem sa, hovorí pán predsedajúci. Áno, je to úvodné ustanovenie E, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Úvodné ustanovenie F. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Či U, ešte G, kto je za, pozmeňujúci návrh 4, kto je za, a o štvorke hlasujeme pozmeňujúci návrh proti, zdržali sa zamietnuté. Finálne hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté, gratulujeme. A teraz podľa programu budeme hlasovať o správe pána Maňku. Odhad príjmov a výdavkov opravného rozpočtu 1 2010 oddiel 1 Európsky parlament. Menovite k návrhu uznesenia otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 430 za, 117 proti, takže je to prijaté. Gratulujeme pánovi spravodajcovi. A posledné hlasovanie na dnešok. Budeme hlasovať o správe pani Maria Dočeu Patrao Neves o zelenej knihe o reforme spoločnej rybárskej politiky. Číslo 23 elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 24 elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 34 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňovací návrh 36. Aha. Chcete elektronicky overiť 34? Dobre, tak si to overíme. Otváram hlasovanie. Končím. Máme tu výsledky. Schválené 309 za. A teraz 36. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 12 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz návrh 6 za Nie, nie, nie. Meno, menovité hlasovanie. Ospravedlňujem sa, pán predseda. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. Zamietnuté 365 hlasov proti. A teraz odsek 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Dobre, dobre, môžeme to overiť. Overíme teda ten odsek 12. Hlasujte. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. Schválené 343 hlasov za. A teraz by som chcel iba poukázať na to, že je dôležité, aby sme sa všetci sústredili. I just sa dnes ani nás nepomýlil. Dobre, dobre, keď chcete, môžeme to overiť, môžeme overať všetko, keď chcete. Dobre. Dobre, takže teraz 13. menovité hlasovanie. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. Zamietnuté 295 hlasov proti, 291 hlasov bolo za. A teraz návrh 7, menovité hlasovanie. Hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz pozmeňovací návrh 31, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky. Schválené. Dobre, a teraz návrh 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Dobre, overíme elektronicky. Overíme si 35. Hlasujte. Hlasujte. Končím hlasovanie. A máme to výsledky schválené 324 hlasov za. Teraz návrh 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz odsek 25 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 15 za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 32, menovité hlasovanie, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz odsek 33. Za proti, zdržali sa, schválené. Návrh 16, menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz návrh 37 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Teraz návrh 38 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz návrh 17 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz odsek 47 za proti, zdrželi sa, schválené. Teraz návrh 18, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz odsek 56 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, drželi sa, Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Odsek 57. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz návrh 1. Menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 25. Menovité hlasovanie. Hlasujte. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 75, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, Zdržali sa? Schválené. Návrh 32. Menovité hlasovanie. Hlasujte. Konec hlasovania. Schválené. Teraz návrh 26. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz 33. menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme tu výsledky schválené. Takže 39 odpadá. A tým pádom sa dostávame k odseku 86, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz návrh 19, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 40 za proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz odsek 99, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Odsek 101. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Odsek 102. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Máme to výsledky a bolo to schválené. Odsek 104. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Odsek 106. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. A teraz návrh 8, menovité hlasovanie. Hlasujte. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 111. Za. Proti. Držali sa. Schválené. Odsek 114. Za. Proti. Držali sa. Schválené. Návrh 27. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz návrh 28. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté menovito hlasovanie o odseku 121. Jak sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 41 za. Proti. Držali sa. Zamietnuté. Návrh 20. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz návrh 21, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz budeme hlasovať v troch častiach. Odsek 124. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Tretia časť za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz návrh 22, menovité hlasovanie. Hlasujte. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Teraz máme tu pôvodný text pri 135, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz pozmeňovací návrh 29 za. Proti? držali sa? Zamietnuté. Návrh 30. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz návrh 9 za. Proti. Držali sa. Dobre, dobre, overíme si to elektronicky. Budeme hlasovať o návrhu 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 310 hlasov bolo za. Teraz návrh číslo 2, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Návrh 3, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím. A Vidíme, že to bolo zamietnuté. Teraz úvodné ustanovenie G. Za. Proti. Zdržali sa? Schválené. A teraz úvodné ustanovenie L, menovité hlasovanie. Hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz úvodné ustanovenie R. Menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz úvodné ustanovenie X. Návrh číslo 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Chcel by to niekto dať overiť? Úvodné ustanovenie X. Tu budeme sa v dvoch častiach. Úvodné ustanovenie AC, v dvoch častiach. Za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz návrh číslo 4, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz návrh číslo 5, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Teraz úvodné ustanovenie AS v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Úvodné ustanovenie AU. Kto je za? Proti, Zdržali sa? Schválené. A teraz sa dostávame k záverečnému hlasovaniu, menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. Vidíme tu výsledky, bolo to schválené. 456 hlasov za, 50 proti, 65 sa zdržalo. Srdečne gratulujem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 Drahí kolegovia, skôr než pristúpime k vysvetľovaniu hlasovania, mám niekoľko oznámení. Mám od rady jej stanovisko k prvému čítaniu a stanovisko komisie. Nož a názov týchto dokumentov, ku ktorým máme stanovisko komisie, to všetko je zverejnené v zápisnici. Sekretariat prerušuje úvahy pána predsedajúceho. Teraz sa dostávame e, k vysvetleniam e, hlasovania. Najprv e, k správe Valean. Slovo má pán Balcov. Vážený pán predseda, žiadam o dvojminútovú prestávku, aspoň dve minúty na to, aby odišli kolegovia. Dám vám minútu, hovorí pán predsedajúci. Dear colleagues, please uh, Kolegovia, ide tu o vysvetľovanie hlasovania, preto prosím, kto nemáte záujem, opustite miestnosť. enough. Yeah. Well, if you were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 Προχωράμε σε... Dostávame sa opätovne k vysvetleniu hlasovania. Pán Balcov. Ďakujem, pán predsedajúci. Cieľ tohoto hlasovania bolo pozitívne, teda chceli sme zbierať e, údaje o členských štátoch, sme sa snažili hodnotiť a snažili sme sa ich sprístupniť tým hráčom, ktorí sa zoberajú touto oblasťou hospodárstva. A takto sa malo zistiť, ako fungujú trhy a mali sa pozitívne ovplyvniť. Parlament schválil určitý návrh, ktorý ide ale proti tomuto. A práve pôjde o to, že na európskej úrovni každé opatrenie, každé ustanovenie musí byť neutrálne a nesmie ovplyvňovať fungovanie trhov väčšina tohoto parlamentu sa nepoučila. Nepoučila sa z finančnej krízy a zasadzujú sa za nové liberálne dogmy. Takáto strategicky dôležitá oblasť, tak tu je neakceptovateľné myslieť takýmto spôsobom a preto som hlasoval proti. Äh, Vážený pán predseda, fungovanie infraštruktúry EÚ je dôležité, aby sme tu mali e, dobrý blahobyt, potrebujeme mať e, bezpečnú e, energetickú politiku, ktorá nasleduje hneď po zahraničnej a bezpečnostnej politike. A práve z tohoto dôvodu je nevyhnutné, aby Európsky parlament sa nielen zúčastňoval tejto diskusie, ale aby mal aj dôležité slovo v rozhodovaní. A preto e, vyzývam komisiu, aby e, prestala s blokádou a aby e, zapájala pri rozhodovaní aj parlament. Teraz pán Čarnecký. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľmi stručne. Rád by som sa vyjadril a povedala, že všetky myšlienky sú veľmi pozitívne, predovšetkým z ekologického hľadiska, ale keď už o tom hovoríme a keď to takto deklarujeme, tak buďme aj konsekventní s ekológiou, so životným prostredím a s jeho ochranou. Tieto záležitosti sú veľmi dôležité obsahovo a predpokladá sa, e, že e, sme mali byť proti severným ropovodom a keď e, potom ten argument sa nakoniec zavrhol a rozhodla sa politická verzia skôr, než podporíme nejaký návrh alebo projekt, tak by sme si mali uvedomiť, že v politike by sme nemali konať pokrytecky, hlavne keď ide o veľké množstvo členských štátov. Pán Paška. Eh, na začiatku roku 2009 sa ukázalo, že eh, Európska únia a členské štáty si nie sú schopné vzájomne pomôcť eh, pri výpadkoch či už elektriky alebo plynu. Ukázalo sa, že energetické siete na západe a na východe nie sú navzájom prepojené, majú rozličné parametre a nie sú kompatibilné. Preto je dobré, že štáty a dodávateľia médií budú poskytovať zásadné informácie o svojich e, schopnostiach dodávať energiu e, európskej komisii ktorá potom dokáže vyhodnotiť nedostatky v sieti a v bezpečnostnej politike e, energetickej európskej únie a dokáže informovať jednotlivé krajiny o tom aké majú rezervy vo svojich energetických systémoch. z tohto pohľadu si myslím že je potrebné aby sme podporovali iniciatívu rady a komisie o dodávaní informácií a zbere informácií e, z oblasti energií e, v prospech európskej únie. Ďakujeme. Prejdeme ďalej k e, uzneseniu na tému situácie na Ukrajine. Thank you, Ďakujem, pán predsedajúci. Rád by som э, zdôraznil э, osobnú podporu э, výsledkom volieb v Ukrajine. Teší ma, že ľudia mali možnosť vyjadriť svoju slobodnú vôľu. Vidíme, že e, na Ukrajine sú to nielen oficiálne orgány, ale aj ľudia, ktorí chcú ísť cestou demokracie a tiež dúfam, že tieto voľby priblížia Ukrajinu Európskej únii. Takisto to môže prispieť pozitívne e, k vytváraniu mostov medzi Európskou úniou a Ruskom. Myslím si, že je to dôvod e, k radosti a tiež dúfam, že vízový režim e, bude zvolnený pre Ukrajinu. Pán Ďakujem, pán predsedajúci. Eh, uznesenie k Ukrajine je veľmi vyvážené a poskytuje nám naozaj objektívny pohľad eh, na situáciu a Ukrajine môžeme len zaželať úspech pri prekonávaní zložitých situácií a toho rozkolu v spoločnosti, pokiaľ ide o budúcnosť eh, krajiny. Rád by som poukázal na to, že pán Stefan Bandera bol vymenovaný e, alebo bol vyhlásený za hrdinu Ukrajiny. Je to dôležité, pretože on a organizácie, ktoré boli spolu s ním e, uvedené, boli e, Eh, boli, boli zodpovední aj za etnické čistky, ktoré boli nasmerované proti Poliakom, ktorí zahynuli. Želáme všetko dobré Ukrajine, ale verím, že tieto historické udalosti musia byť odsúdené. E, Pán predsedajúci, mala som tú čest, že som bola pozorovateľka prvého kola prezidentských volieb eh, v Ukrajine a myslím, že tieto voľby boli veľmi transparentné, demokratické a to napriek tomu, že prebehli zmeny na poslednú chvíľu vo volebnom systéme. Ukrajina potrebuje politickú, hospodárskú aj sociálnu stabilitu, preto musíme rešpektovať tieto demokratické voľby na Ukrajine a musíme podporovať takéto aktivity, ktoré umožnia, že Ukrajina prekoná existujúce problémy. EÚ by mala vyslať jasné posolstvo, aby Ukrajina vedela, že dvere do EÚ sú otvorené. Je potrebné, aby takéto aktivity boli sprevádzané takými e, činmi alebo prejavmi, ako je napríklad liberalizácia vízového režimu s Ukrajinou. Pán Čarnecký, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Ja som mal tu čest, že som bol medzi pozorovateľmi na Ukrajine počas prvého a druhého kola volieb. Bolo to v tomto roku ako aj v minulosti počas iných volieb. Ja by som chcel povedať, že mali by sme Ukrajinu považovať za partnera a takto k nej pristupovať. To znamená, že nemali by sme sa snažiť nejakým spôsobom zasahovať do zvyklostí ukrajinských voličov. Myslím si, že to, čo povedal jeden z predstaviteľov skupiny ALDE, to bolo neprimerané. Povedal, že nový prezident bude orientovaný na Moskvu. Pričom nový prezident Ukrajiny návštívi v rámci svojich prvých návštev práve Brusel. Musíme si pozerať fakty a musíme sa pozerať na Ukrajinu ako na našeho partnera. Som veľmi rád, že som si vypočul slova nového prezidenta, ktorý povedal, že zruší ten dekret, ktorý bol spomínaný jedným z predrečníkov. Ďakujem pekne. Pán Angurakis, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, ja som hlasoval proti tomuto návrhu uznesenia, pretože som toho názoru, že toto uznesenie predstavuje zasahovanie do vnútorných záležitostí Ukrajiny a jeho obsah nie je priateľný. Po druhé, som tiež toho názoru, že obyvatelia Ukrajiny žiadnym spôsobom nezískajú nič, keď prístupia do EÚ. Práve naopak, všetky dôsledky, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu. A potom je tu ešte jeden dôvod, kvôli ktorému som hlasoval proti tomuto uzneseniu. A, a síce pokiaľ Ide o otázky týkajúce sa e, zločincov vojovnových. Nech sa páči teraz pán Paška. Slovo, pán predseda. E, politické vedenie e, na Ukrajine sa zmenilo. Obyvateľstvo Ukrajiny sa však nezmenilo. Je to obyvateľstvo, ktoré je síce chudobné, ale žije v krajine, ktorá je veľmi bohatá a má obrovskú perspektívu. Myslím, že z tohto pohľadu by Európska únia mala pokračovať v dialógu s e, ukrajinou a usilovať sa o intenzívnejší a efektívnejší dialóg. E, ukrajina potrebuje skutočne pomoc od európskej únie potrebujú to predovšetkým ľudia nie politici ale ľudia na ukrajine a e, zo spolupráce ukrajiny a európskej únie môže vzísť veľmi, veľmi silný tandem a veľmi silná spolupráca veľmi silný ekonomický impulz. prihováram sa za to aby sme boli iniciatívnejší v tejto oblasti. Pán Anan, dám vám slovo dvakrát k Ukrajine teraz a potom aj k uzneseniu Valean. Ale nech sa páči, teraz k Ukrajine. Máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Sovietský komunizmus bol e, najvražednejšou ideológiou, ktorú e, ľudský druh vôbec vynašiel. Zavraždili viac než, než akýkoľvek iný politický systém a tieto obete e, veľkou mierou pri, pri, pripadali na Ukrajinu. Meno Ukrajiny, pokiaľ viem, znamená pokraj alebo hranica. A je to vlastne naozaj pokraj medzi dvoma veľkými blokmi, medzi e, Slovanmi na jednej strane a na druhej strane sú tu ambície rôznych mocí. A čo by sme asi mohli najlepšie urobiť, aby sme tejto krajine pomohli? Mali by sme otvoriť naše trhy. Je to e, tvorivý, vzdelaný národ, majú, mali by veľmi konkurencieschopné, e, poten, mali by potenciál, keby sme otvorili trhy, keby sme e, sa takto pokusili zlepšiť ich kvalitu života pomôcť im vtiahnuť ich do tej štruktúry EÚ. Nechcú však e, nejaké odrobinky, chcú mať len možnosť, reálnu možnosť predávať. Ďakujem, pán Anana. Teraz máte slovo jednu minútu k správe Valán. Nech sa páči, keďže nemali, zabudli sme vás na zozname. Ďakujem pekne, pán predseda. Je, keď sa stane niečo neočakávané, tak sa snažíme jednoducho eh, riešiť eh, tieto veci podľa nášho náhľadu na svet. Psychológ, psychiatri na to majú nejaké eh, termíny ako Weltanschauung alebo nejaké iné kognitívne vnímanie. Napríklad, keď referendum povie nie a sa povie, že ľudia chcú viac Európy, ale povedali nie, lebo jednoducho to išlo určitým smerom, federálnym smerom. A tak je to aj v súčasnej hospodárskej kríze. Jednoducho nemám dosť peňazí, všetko sme minuli, vyčerpali sme zdroje, zaťažili naše ministerstvo financí, máme úvery a teraz sa hovorí, že musíme miniť ešte viac, potrebujeme nové infraštruktúrne projekty, potrebovať vyšší rozpočet. Pán predseda, toto je jednoducho ďalšia dávka e, toho lieku, liečiva, ktorý zapričinil, zapričin vlastne tú chorobu. Začalo sa to v 70. rokoch, tam sa to celé začalo. Vedie to k nezamestnanosti, stagnácii, znižovaniu HDP a vedie to iba k ďalším problémom. Ďakujem. Ďakujeme a teraz k prioritám, pokiaľ ide o Radu OSN pre ľudské práva, pani Andre Kiene. You, Ďakujem, pán predsedajúci. Podporila som uznesenie a e, ako jeden z autorov tohto materiálu chcem čosi povedať k správe Goldstone. Je to časť tejto, tohoto uznesenia. Táto správa ešte opakovane ukázala, že e, ťažko možno byť objektívny a nestranný pri riešení e, konfliktov medzi dvoma e, stranami. Ani jedna z oboch e, strán konfliktu nerealizovala e, dôkladný prieskum zločinov. Tiež treba vítať skutočnosť, že e, správa bola nedávno aj revidovaná, je e, menej zatrpknutá, je menej e, kontroverzná a preto akceptovateľnejšia. Mali by sme sa z toho poučiť, že by sme sa mali usilovať o to, aby EÚ sa do tohoto procesu zapájala viacej, nielen prieskumom zločinov, ale proaktívnym e, zmierlivým e, postupom v rámci e, kvartetu pre Blízky východ. Vážený pán predseda, dámy a páni, v mene EPP aj v mene kolegu Elmara Broka chcem konštatovať, že nám mi naozaj otriaslo, že nebol prijatý pozmenujúci E, návrh, že kresťanské a iné menšiny budú zapojené do tejto správe a to je naozaj e, neprijateľné, že sa vyjadrujeme k otázkam ľudskoprávnym, ale keď ide o prenasledovanie ľudí s náboženským pozadím, nepovažujeme to za otrasné. A to ma naozaj mrzí, že dnes sme to nemohli zapojiť do hlasovania pri téme, ktorá je veľmi dôležitá pre budúcnosť sveta. Ak sa nám nepodarí chrániť menšiny akéhokoľvek akýkoľvek povahy, tak nemáme právo ako Európsky parlament e, nazývať sa zastancom e, v rámci tohoto boja na celom svete a preto som hlasoval proti, pretože e, náboženské menšiny jednoducho nemožno nechať bokom. Ďakujem pekne teraz pán Sájer. Kiitoksia arvoisa puhemies. Aivan kuten herra Kastler tuossa edellä totesi. Ďakujem pekne. Pán predseda, ako povedal kolega Kastler, naša skupina si želala e, oddelené hlasovanie, čo sa týkalo menšín. Žiaľ, sa nám nepodarilo o, tom, o tejto skutočnosti presvedčiť zvyšok parlamentu. Ochrana menšín je taká dôležitá ako ochrana aj iných. Práve preto by Európska únia sa mala rozhodne zaoberať touto situáciou. V súčasnosti rada nemá možnosť konať nestranne a zo svetového hľadiska ne, nemá taký rešpekt, aké by zaslúžila. Správa Goldstone poukazuje na to, aké je možné ovplyvniť e, situáciu, ako sa, dajú, ako sa tam dajú kolportovať e, antisemické myšlienky. Bolo tu 27 stanovisk, 21 sa orientovalo proti Izraelu a zdá sa, ako keby Izrael bola jediná strana, ktorá porušuje e, ľudské práva. Pán Anan, na jednu minútu. Ďakujem pekne. Od konca studenej vojny sa vytvorila nová doktrína a tá sa týka tých štátov, ktoré sú zručené v OSN. Je tam tá myšlienka, že zákony by nemali vychádzať z národnej legislatívy, ktorá je prepojená s ich obyvateľstvom, ale skôr by mali byť nariadené medzinárodnou technokraciou, ktorí sú zodpovední iba tými, ktorí ich tam ustanovili. Toto by vlastne e, narušilo 300-ročný vývoj demokracie. Vzdialovali sme sa od tej myšlienky, že tí ľudia, ktorí príjmajú zákony, musia nejakým spôsobom sa zodpovedať voči e, obyvateľstvu vo voľbách. A vlastne takto sa narušuje tá myšlienka, že zákonodarcovia by boli e, zodpovedný iba vlastne voči sebe. Takéto niečo to vytvára. Máme tu takéto myšlienky a máme tu možnosť, aby medzinárodná byrokracia prekračovala hranice štátov, aby nariadila určité pravidlá, ktoré, s ktorým nesúhlasí lokálne obyvateľstvo. A môžem tu spomenúť ďalšieho sudcu, Bolk z najvyššieho súdu počas Regana, ktorý povedal, že to, čo sa vytvorilo, je vlastne prevrat je to pomalé, nenápadné, ale je to v každom prípade prevrat. Teraz ideme k Pekingu plus 15. Pán Papa Nikolaus na jednu minútu, nech sa páči. Otázka e, rovnosti medzi mužmi a ženami má ešte dodatočné ťažkosti v EÚ. EÚ síce dosiahla pokroky, ale tento pokrok je ohrozený, dokonca zvrátený, a to súčasnou hospodárskou krízou. Politiky, ktoré teraz aplikujeme, môžu umožniť, aby sme e, tomu zabránili a mali by nám umožniť aj dostať sa z recesie a podporiť ekonomické oživenie. Takže politiky, ktoré podporujú rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami, mali by dostať našu rozhodnú podporu a to o to viac v takejto ťažkej situácii, ťažkej ekonomickej konjunktúry. Dobre, a teraz správa o rozpočte. Opravný rozpočet 2010, pán Van Heke, nech sa páči na minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím si, že ako parlament by sme sa mali naozaj hambiť, pokiaľ ide o pozmejúce návrhy, na ktorých sme sa dnes dohodli. Pretože takmer všetky európske krajiny vyslovene stonajú pri tejto ťažkej ekonomickej kríze. Ľudia strácajú pracovné miesta a čo robíme my? My si e, vyčleníme viac prostriedkov, e, viac personálu, viac nákladov a to všetko e, na náklady daňových poplatníkov. A my všetci vieme, že tieto dodatočné prostriedky a títo pracovníci majú vlastne slúžiť na to, e, aby e, tu mali dobre zabezpečenie tí socialisti, ktorí tak zle obstáli pri posledných voľbách a takisto politickým stranám, nadáciám, čiže nájdeme si tu vždy veľmi pekné argumenty na to, aby sme si našim inštitúciám dali čoraz viac prostriedkov a to jednoducho nie je priateľné. Ďakujem a teraz za GUE pán Portas. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som rád povedal, že opravný rozpočet, ktorý sme schválili na 13 miliard eur a vstúpi do platnosti od 1. mája, tak podľa mňa tento rozpočet nie je rozumný. Časť z tohto rozpočtu sa týka alebo ide na posilnenie financií na personál, e, na administratívu ide o 4,5 milióna, pretože Lisabonská zmluva dáva parlamentu viacej kompetencií ale navyšovať o 8 miliónov eur zdroje, e, ktorými disponujú poslanci pre svojich asistentov, ale budúci rok to nebude 8, ale 16 miliónov a podľa mňa je to nadmerné navýšenie, hlavne keď si uvedomíme, že na budúci rok sa plánuje navýšenie o 1500 eur mesačne pre poslancov, takže to nebude 16 miliónov, ale 32 miliónov eur. A v tejto situácii, keď tu máme také obrovské percento nezamestnanosti, obrovská hospodárska kríza, tak nie je udržateľné, aby sa navyšovali finančné zdroje poslancov, keď e, a zároveň máme odvahu znižovať výdavky a náklady a náklady niektorých poslancov. Ja nechápem, ako europoslanec v deň, ktorý cestuje, môže dostať 300 eur diet plus mm, poplatky za E, stratený čas a tak ďalej. My by sme mali takéto zbytočné náklady znížiť a mali by sme e, zistiť, akým lepším spôsobom účinnejšie využiť e, naše finančné prostriedky. Ako keby sme vôbec nebrali do úvahy ťažkosti, ktoré zažívajú naši európsky občania. A myslím, že týmto rozpočtom sme dali zlý príklad. Pán Hennen. Ďakujem, veľmi ma teší, že môžem s pánom Portašom a s komunistami súhlasiť. Naprieč Európou od Írska po e, Lotyšsko vlády bojujú s tým, ako odpovedať na túto e, krízu, redukujú náklady, ale my sme jedinými tými, ktorí e, nafukujú svoje náklady. A či už ide o e, relatívne alebo absolútne čísla, či ide o výmoženosti poslancov alebo náklady na zamestnancov. A je tu jedna zaujímavá vec v tejto správe. Dôvod, prečo nám tu vysvetľujú, že potrebujeme tieto prostriedky, je vraj kvôli novým zodpovednostiam, ktoré nám prináša Lisabonská zmluva. A z časti je to pravda, ale nie tým spôsobom, ako autory správy mysleli. Čo totiž my vidíme, že E, byrokracia e, vlastne narastá preto, aby mohla obsluhovať byrokraciu, aby mohla e, pomáhať tým tisícom ľudí, ktorí priamo či nepriamo závisia od Európskej únie, aby mali svoje živobytie. Ale my sme neboli konzultovaní, respektíve nekonzultovali sme vôbec voličov. Nepýtali sme sa ich, či súhlasia s tým, aby sme si odhlasovali dodatočné prostriedky. Ďakujeme a teraz sa dostávame k e, správe Zelená kniha o reforme spoločnej rybárskej politiky. Pán Uzbačič, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. E, rozhodnutie o spoločných pravidlách v oblasti rybárskej politiky to sú zásadné kroky. Ryby, ako aj iné živočíchy, asi ťažko obmedzíte, aby sa nachádzali iba v jednom teritóriu. Preto je veľmi zložité povedať, či jedna krajina sa stará lepšie o svoje zdroje ako druhá. Toto vedie k rozličným diskusiám. Keď si pozrieme posledné vedecké informácie, tak e, môžeme povedať, že veľké množstvo rýb, druhov rýb je ohrozených a sú a možno vyhynú. Preto je nutné prijať spoločné opatrenia. Nielen čo sa týka Európskej únie, ale na celosvetovej úrovni. Takýto krok môžeme skutočne privítať a mohol by to byť dobrý príklad aj pre tretie štáty. Pevne verím, že toto rozhodnutie, ktoré hovorí aj o určitých spoločných analýzach, bude určite nápomocné rybolovným spoločnostiam, ako aj krán, krajinám bez ohľadu na to, aké sú veľké. Pevne verím, že toto rozhodnutie pomôže lepšie chrániť rybolovné zdroje a chrániť ryby. Preto som ho podporil. Ďakujem pekne a teraz ďalší rečník. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Musela som hlasovať proti správe, ktorá obsahovala potenciálne mnohé pozitívne aspekty, ktoré by sa týkali budúcnosti nášho rybolovu. Ale zostáva skutočnosťou, že čo sa týka našeho rybolovného priemyslu, európska e, politika je ničivá. E, je tu diskriminácia rybárov e, severno, rybarov Severného Írska, 11 rokov bolo dočasne uzavreté Írske more a v podstate sa znížil počet flotil, počet e, lodí. E, to znamená, že je tu takýto prístup, ktorý nezohľadňuje realitu. Boli tu dohodnuté určité pravidlá a pravidlá ktoré sa týkajú e, uplatňovania nových metód v oblasti rybolovu. A ja by som sa chcela zamerať na, som sa chcela zamerať na aspekty, prečo som hlasovala nie. Ďakujem, pán predsedajúci. Hlasovala som za e, zelenú knihu o spoloč- reforme spoločnej rybárskej politiky. Dúfam, že dnes Európsky parlament prispel k lepšiemu morskému prostrediu a k reforme spoločnej rybárskej politiky. Európsky parlament vie, že 27 e, druhov rýb e, sa nachádza e, na pokraji vyhnutia a ak nezasiahneme, zmiznú. Vieme, že e, e, tieto stavy by sa dali navýšiť o 86%, ak by sme obmedzili e, výlov. Vieme tiež, že 80% všetkých druhov rýb e, e, sa nachádza vo veľmi zlom stave a smutné je aj to, e, že e, sme nedokázali zastaviť ich výlov. Treba e, to nielen formulovať, ale treba to aj implementovať. Miss. Ensinnäkin haluan todeta, että äänestin tämän vihreän kirjan. Ďakujem pekne. Najprv musím povedať, že ja som hlasoval za prijatie toho dokumentu. Karl Haglund v tejto súvislosti odporúčal našej skupine, aby sme schválili tento dokument. Ide tu o rybo, rybo, rybolov v Európskej únie, o situáciu v jednotlivých moriach. Situácia je zložitá. Preto k tomu môžem povedať následovné. Rybolov zo strany Európskej únie je veľmi intenzívny a musíme sa zamyslieť skutočne nad tým, akým spôsobom by sme mohli chrániť rybolovné zdroje tak, aby rybolov sa mohol vykonávať aj v budúcnosti. To znamená, že musíme chrániť tie stavy, ktoré existujú. Potrebujeme mať program, ktorý bude chrániť napríklad lososa. Potrebujeme mať aj možnosť, aby sa ryby mohli rozmnožovať v riekach, aby sa mohli posilniť ich stavy. Napríklad, opätovne čo sa týka lososa, a takto by sme mohli chrániť do budúcnosti. Teraz pán Hanan. Vážený pán predsedajúci, už 11 rokov v tomto parlamente protestujem proti e, dopadu spoločnej rybolovnej politiky na moju e, domovskú krajinu. Spojené kráľovstvo malo 65 e, rybých stavov, mali sme pridelenú však 25-percentnú kvótu, hodnotovo 15 v tom kvótovom systéme. To všetko je však veľmi akademické, pretože ryby aj tak fakticky zmizli je to naozaj kalamitný pokles. A to je pritom obnoviteľný zdroj. V iných krajinách, ktoré, ktoré dokázali zintenzívniť vlastníctvo, ktoré dokázali e, vnímať e, moria ako obnoviteľné, e, produkujúce prostredie, uspeli. Ale my tu máme k tragédiu. My hovoríme, že je to spoločný zdroj, na ktorý majú prístup všetky plavidlá, ale nemôžete, nemôžete musíme pochopiť rybárov, ktorí si uvedomujú, že ich vody vylovuje niekto úplne cudzí. Naše, naše e, prístavy sú steril, sterilné a naše moria sú prázdne. Ďakujem pekne. Tým pádom sme ukončili tento bod. Zápisnica z tejto schôdzi bude predložená schválne pri najbližšej schôdzi. Ak nebudú žiadne námietky, tak tie uznesenia, ktoré sa dnes schválili, sa pošlú adresátom. Týmto pádom končím našu schôdzu a želám vám príjemný zvyšok týždňa.